správa je uzavretá. Hlasovanie bude zajtra o druhej, o 12. a nasledujúci bod vyhlásenie podpredsedničky Komisie Vysoké predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku e, vzhľadom na situáciu v Gruzínsku. V mene podpredsedničky vystupí pán Mavrojanis. Mr. President, thank you very much for... Uh, Pán predseda, ďakujem za to, že ste mi dali slovo pri na, a otvo, aby som otvoril rozprávu v mene podpredsedničky komisie a vysokej predstaviteľky pani Ashton. Táto rozpráva vychádza z uznesenia e, zo 17. júna a ktorá dáva veľkú podporu Gruzinsku a ekonomickej integrácii s Európskou úniou. Tiež uznáva dôležitosť ženevského procesu a podporuje prácu Európy osobitnej predstaviteľ, osobitného predstaviteľa EÚ pre Južný Kaukaz a pre e, monitorovaciu misiu EÚ. To bolo dôležité pre e, Gruzinsko a celý región. Poslanci tejto snemovne e, boli neustále za podporu ľudských práv a dodržania ľudských práv v Gruzinsku na valnom zhromaždení bola prijatá uh, rezolúcia, ktorá sa týkala nevyhnutnej úlohy občianskej spoločnosti pri posilňovaní demokracie a zdôrazňovaní dôležitosti slobody, združovania sa, slobody, vyjadrovania sa, vrátane v tlači a v médiách. Okrem toho som si vedomý, že viacerí poslanci predložili ehm, ehm, interpelácie, ktoré sa týkali ehm, zaobchádzania s politickými opozičníkmi, rešpektovaním ľudských práv a s tým súvisiacich otázok. Všetky tieto témy sú extrémne relevantné, keďže sa EÚ díva na Gruzinsko, ako sa pripravuje na voľby a preto um, by mala byť reforma v Gruzinsku na báze konsenzu. Náš predseda rady, pán Van Rompuy, je dnes v Gruzinsku a jeho návšteva viac menej by mala prejaviť silný záväzok Európskej únie pre prehlbovanie našich vzájomných vzťahov s Gruzinskom a k e, mieravému riešeniu juhokaukazského problému Ehm, Nebudem teraz tu e, predpokladať e, alebo citovať jeho posolstvo, ale chcel by som sa dotknúť teraz viacerých kritických e, problémov. My s našou asociačnou dohodou sme už robili dosť, do, dosiahli dosť veľký, veľký pokrok aj v oblasti um, dohôd o, o voľnom obchode. Takisto budeme diskutovať aj o zrušo- o dohody o zrušení víz, e, takisto o mm, umožňovaní kontaktov medzi občanmi a toto všetko je možné v rámci ducha e, z pridružovania sa. My teda mm, pozývame Gruzinsko, aby e, mohlo využiť, svoj, využiť ten veľký per, potenciál princípu more for more, ktorý je zakotvený v, v susedskej politike EÚ. A v tomto kontexte Európska komisia, ako aj mm, pani Ashtonová zdôraznili prezidentovi Šakašvilimu na poslednom stretnutí e, v Bruseli, že je potrebné zabezpečiť legitímnosť volieb a pluralitu politickú pluralitu a jednoducho tieto voľby musia um, zabezpečiť verejnú dôveru. To bude kritické. Pluralitné voľby si vyžadujú silnú aj opozíciu, ktorá sa môže zúčastniť volieb takým spôsobom, ktorý rešpektuje ústavu a zákon. My sme si im poznamenali to, že vláda sa snaží ako si um, um, odstrániť alebo z, zabrániť voľ, vo, účasti vo voľbách eh, opozičnému predstaviteľovi Ivašvilimu a toto považujeme za také jednostranné, tak, taký jednostranný prístup. Myslíme si, že teda zákony sa musia dodržiavať transparentne a nesmie byť žiadna pochybnosť o tom, že takýto postup bol dodržaný. Na druhej strane tiež je tu aj istý dojem, že pán Ivanišvili tiež e, využíva aj svoje e, finančné aktíva pre podporu e, voličov. To tiež nie je celkom poriadku a preto musíme zabezpečiť um, demokraciu a jednoducho musíme vysvetliť, že nie je možné si kupovať e, hlasy, ale takisto je dôležité, aby všetci, ktorí kandidujú, mohli vystúpiť v médiách. Um, však myslím, že nedávne e, rozhodnutie parlamentu e, bolo e, za zrušenie tzv. maskariho pravidiel, ktoré sa týkajú predvolebných bojov predvolebného boja. my by sme teda chceli podporiť, aby sa takéto veci aj dodržali. Napokon by som chcel zdôrazniť, že EÚ bude naďalej sa snažiť riešiť um, konflikt v Gruzinsku silnou podporou Gruz- územnej celistvosti Gruzinska a stabilitou vyslaním našej misie EÚ a aj počas našich eh, medzinárodných rokovaní v Ženeve. Konflikt eh, s Abcházskom a Južným Oseckom je naďalej um, našou prioritou a budeme naďalej uh, venovať mu úsilie pri hľadaní riešení. Tento uh, náš záväzok bol takisto uh, jasne vyjadrený aj v záveroch rady z 27. februára 2012, preto sa veľmi um, teším na si, počutie si názorov eh, poslancov k tejto dôležitej téme. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ďakujem pekne predsedníctvu a teraz rečníci v mene politických skupín. Za EPP pán Lízek na 3 minúty. Ďakujem bardzo, pani przewodniczący. Ďakujem pekne, pán predseda, pán minister, dámy a páni. Ja som mal možnosť e, pracovať na správe Európskeho parlamentu rok a pol, ktorá sa týkala asociačnej dohody medzi EÚ a Gruzínskom. Ja som niekoľkokrát Gruzínsko navštívil, e, viedol som x e, rokovaní a stretnutí aj s vládou, aj s opozíciou, s ombudsmanom, s médiami, mimovládnymi organizáciami všetkými tými, ktorí úzko spolupracujú aj s vládou, aj s tými, ktorí akoby podporovali súčasnú opozíciu, tak parlamentnú ako neparlamentnú opozíciu. Takže dovolte, aby som vyjadril svoj názor na túto situáciu. Avšak ešte predtým by som vám chcel pripomenúť naše uznesenie len dva e, body, ktorý prijal 90% tohto parlamentu, kde hovoríme, že mali by sme byť spokojní z demokratického pokroku dosiahnutého v Gruzinsku, osobitne pri konsolidovaní demokratických inštitúcií, ako je úrad ombudsmana, reforma justičného systému a ekonomické reformy. Mali by sme zablahoželať Gruzinsku za to, že sa znižuje kriminalita a napokon je tu ďalšia vec, kde sme chceli požiadať eh, gruzinskú vládu, aby viedla konštruktívny dialog s eh, opozíciou a podporila demokratizáciu, osobitne slobodu prejavu. Pán Poprosím vás, aby ste hovorili pomalšie, hovoríte veľmi rýchlo pre tlmočníkov. Áno, pokúsim sa teda hovoriť trošku pomalšie. Takže ja si myslím, že dnes e, všetci by sme podporili tu, toto isté uznesenie, tie isté vety, že teda my Gruzinsko chválime nielen my, ale e, politici, ale aj mimovládne organizácie, Transparency International. Toto všetko je veľmi dôležité pre demokratizáciu spoločnosti a boj proti korupcii. E, posledné komunálne voľby boli veľmi pozitívne vyhodnotené všetkými pozorovateľmi. Dokonca aj opozícia uznala, že nedošlo k žiadnemu napätiu a boli dodržané aj medzinárodné normy. Takže keď sa vrátim späť tejto diskusii, čo sa stalo, že dnes opäť diskutujeme o Gruzínsku? Ja si myslím, že došlo k jednej veľkej veci a pán minister to práve spomenul. Je tu nový subjekt, je tu nový líder opozície, niekto, kto má naozaj miliardy dolárov k dispozícii, oveľa väčší, e, oveľa viac finančných aktív než celý rozpočet Gruzínska. A no, ja by som tu mohol hovoriť o rôznych skúsenostiach, ktoré mám z posledných mesiacov, ale myslím si, že sme to mnohí z nás zažili, že už niekoľko mesiacov sme svedkami toho, že k nám prichádzajú z Gruzinska informácie o tom, že pán prezident Saakašvili je akýmsi monštrom a že čo všetko zlé robí e, vládnúca strana a ako um, svojvoľne porušuje zákon a podobne. Ja som sa teda rozhodol, že túto situáciu trochu preskúmam a zdá sa, že 18 eh, britských, nemeckých a iných firiem si tohto človeka najali, aby pre nich pracoval. Ja by som chcel teda zdôrazniť jednu vec, eh, ex- účasť oligarchov v politike nikdy nekončí dobre. Toto je môj odkaz opozícii. Ďakujem. Ďakujem pekne za ECD. Pán Rovček na 1,5 minúty, nech sa páči. Ďakujem. Tak ako konštatoval minister Mavrojanice. E, e, prezident Van Rampo je teraz v Gruzínsku. Minulý týždeň komisár File navštívil Gruzínsku. To všetko potvrdzuje e, význam, ktorý prikladáme tomuto štátu a regiónu. Je prianím nás, nás sociálnych demokratov, aby Gruzínsko bolo úspešné pri politických reformách, hospodárskych reformách, aby úspešne bojovalo za územnú súdržnosť a aby Gruzinsko bolo e, e, úspešné aj pri vyjednávaní asociačnej dohody z EÚ, e aby bol dosiahnutý pokrok v dialogu ohľadom liberalizácie vízovej povinnosti. A to sú všetko veľmi pozitívne signály a e, plne e, si uvedomujeme reformy, ktoré sa realizovali v Gruzinsku v ostatnom období e, ale prichádza volebné obdobie. Parlamentné voľby koncom tohto roku, v roku 2013, budú, budú ďalšie voľby prezidentské a v podstate si treba uvedomiť, že to, čo potrebujú naši gruzinskí priatelia, či sú za opozíciu alebo za vládnu stranu, je to, aby sa situácia ukludnila, aby boli demokratické voľby, aby boli, e, aby e, boli e, riadne podmienky demokratické podmienky v predvolebnom období, aby všetky strany mali rovnaký prístup k médiám. Tieto voľby e, a ich výsledok bude kritický pre e, e, Gruzínsku a zároveň aj dôležité v kontekste vyjednávania asociačnej dohody a v kontekste E, vízovej liberalizácie. Čiže ja prajem našim gruzinským priateľom úspechy v ich úsilí. Ďakujem pekne. Pán Ruček teraz za ALDE, pani Norika Nikolaj. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. V mene ALDE vyhlasujem, že podporujeme a stále sme podporovali Gruzínsko, ktoré je demokratické, prosperujúce, Gruzínsko, ktoré by mohlo dosiahnuť normy EÚ. Nemyslím si, že dnešná rozprava je rozpravou medzi ľavicou a pravicou, medzi opozíciou a mocou. E, keď sme pri moci, tak sa nesmieme nechať nejakým spôsobom ohrozovať alebo znepokojovať opozíciu. A zdá sa, že pán Sakašvili má konečne silnú a jednotnú opozíciu v Gruzínsku. Bolo tu veľa obvinení zo všetkých strán. Neviem, koľko týchto obvinení je preukázateľných, ale rada by som v mene mojej politickej skupiny upresnila, že demokracia to nie je vojna medzi nejakými satelitmi, nie je to mediálna vojna. Je dobré, že je a funguje viacero televíznych a rozhlasových staníc, pretože vieme, že nielen na východe Európy, ale aj v tomto priestore je tu pokus o monopolizáciu toho, aby všetci ma, o monopolizáciu a o to, aby bola len absolútna pravda, čo je nebezpečné. A to, že opozíciu teraz vedie veľmi bohatá osoba, to tiež e, nie je veľmi dobré. Chudoba ani veľké bohatstvo nemôžu byť cnosťou a sami o sebe nemôžu spochybňovať e, hodnoty ľudí. Ja si myslím, že musíme počkať si na diskusiu, na rozprávu, na akýsi volebný program a neočakávať len nejaký, nejakú bočnú rozprávu alebo nejaké šumy, ktoré prichádzajú z politických stran. Ako povedal pán komisár File, to tie reči, ktoré sa vznášajú nad Gruzínskom, to všetko, aj to napätie, to môže byť veľmi nebezpečné do budúcnosti. Súčasná vláda sa musí ubezpečiť, že budúce e, voľby budú plne e, slobodné, demokratické, podľa demokratických pravidel. Len takýmto spôsobom bude mať Gruzinsko slobodnú budúcnosť. Ďakujem pekne, pani Nikolaj. Za zelených pani Lunáček. Much, Ďakujem, pán predsedajúci, vážený. Eh, kolegovia. Myslím, že dnešná rozpráva mm, ukazuje na potrebu takejto diskusie. V ostatných dňoch viacerí navštívili Gruzinsku. Boli sme kontaktovaní s stranami opozície, vládnej strany a, a počuli sme rozdielne stanoviska a nemôžeme nadržať len jednej strane. Je predsa na nás, aby sme e, rozhodli o tom, aké, aký máme názor na demokratické hodnoty, ktoré musí Gruzinsko presadzovať. Naša rozpráva by mala byť o tom, že máme byť ten varovný prst pre Gruzinsko, že svet vojen a netransparentných podmienok počas volieb je čosi veľmi škodlivé. A je to škodlivé pre eh, imič Gruzínska. A to nielen e, je na škodu vnímania Gruzínska e, pre tento parlament, ale pre celý svet. Demokratický inštitút konštatoval, že je naplnený obavami rastúcou polarizáciou v Gruzínsku a že dochádza k teraz väčším sporom v, e, medzi vodcami občianskej spoločnosti. Jedna vec je jasná že e, e, pokiaľ sa budú navzájom napádať a budú netransparentní, e, tak to neobstojí. Treba byť transparentný aj pri financovaní politických strán. Bez rozdielu toho, či ide o vládnu politickú stranu alebo opozičnú. Myslím, že množstvo peňazí, ktoré máte, nesmie rozhodnúť o tom, či budete zvolení alebo nie. Tak ako povedal predrečník, i predsa ide o to, aby tu bola prejavená politická vôľa zlepšiť situáciu v ľudských právach, presadzovať demokraciu demokraciu bol pozmenujúci návrh vzťahujúci sa na médiá, aby každá káblová e, sieť vlastne e, dala e, rovnaký prístup všetkým politickým stranám v predvolebnom období. To je významný krok. A treba, si, treba upozorniť aj na jeden fenomén, že ich väznice sú preplnené. Nedávno boli dvaja politickí ektavisti, ktorí len pre drobné chuligánske prečiny boli odsudení na 35 a 45 dní e, odňatia slobody. A to je neblahý prejav v predvolebnom období a apelujem na orgány, na vládu, na opozíciu, na všetkých v Gruzinsku, aby sa skľudnili, aby ten proces volie bol transparentný a veríme, že budeme mať demokratické slobodné voľby v demokratickom štáte. Ďakujem. Ďakujeme pani Lunaček a pán Lisek, tuším, má modrú kartu. Pán Poremba teda má modrú kartu. E, ja, s panią poseł Nikolaj byłem v Gruzii. Ja by som mal jednu otázku. Ja som bol s pani Nikolaj v Gruzínsku. Takže to nie je otázka. Prepašte, nevideli sme vás. E, ďalší rečník bude nasledovať. Takže teraz v mene ECR vystupí pán Poremba. Nech sa páči. Pani Przewodniczący, Szanowni Państwo, się długo zastanawiałem. Pán predseda, vážené dámy, vážení páni, veľmi dlho som sa zaoberal tým, prečo máme dnes túto rozprávu v Európskom parlamente. Pán Lisek vypracoval prednedávnom správu naozaj kvalitnú. Tam sme hovorili o demokratických štandardoch v Gruzínsku, o reformách a ja si kladem čo sa odtedy udialo. Podľa mňa sa neudialo nič. Gruzinci pokračujú v reformách, pokiaľ ide o implementáciu demokratických štandardov, demokratických noriem, majú nový mediálny zákon, došlo k reforme volebného zákona, a Gruzínsko, pokiaľ ide o podnikateľské prostredie a boj proti korupcii, je na popredných miestach. Takže si kladiem otázku, prečo o tom dnes vôbec hovoríme, prečo dnes hovoríme o Gruzínsku. Možno by sme mali skôr pomáhať Gruzínsku, mali by sme podporovať gruzínske orgány v ich snahách, pokiaľ ide o reformy v krajine a zbližovanie s Európskou úniou. Takúto, takúto krajinu potrebujeme, takéto Gruzínsko potrebujeme my ako Európska únia. A pozrime sa na to, ako sa správa opozícia e, naozaj zblízka. Je v ich záujme mať hrdú, suverénnu krajinu, alebo chcú mať krajinu ovplyvňovanú Ruskom. Ďakujem veľmi pekne. A teraz poďme k samostatným ročníkom. Pán Brok má teraz slovo na dve minúty, pardon, na tri. Vážený pán predsedajúci, nazdávam sa, že je dôležité, aby sme všetkým pomohli v rámci východného partnerstva tým, že sa budú dodržiavať pravidlá právneho štátu, demokracia a tak ďalej. Myslím, že musíme spolupracovať v rámci politiky susedstva, ale takisto spolupráci s Európskou radou. A preto vítam, že gruzinská vláda podpísala tak veľmi veľa pozorovateľov, aby sa dalo skontrolovať, či sa pravidla naozaj dodržiavajú. Ja si myslím, že je to relatívne dobrý vývin, no dobre, takže mm, chuligáni sú 40-50 dní vo väzení, niekde sú možno 20 rokov, to už je rozdiel, ale dôležité je, že sa zabezpečuje sloboda zhromažďovania, že musia fungovať slobodné médiá. Keď sa dívame, že tu máme množstvo televíznych staníc, e, s možnosťou, že je tu právo carry all, tak je to lepšia situácia ako vo väčšine iných e, európskych krajín, teda aj členských štátov Európskej únie. Ale keď sa pozerám na to, e, že e, sa rozdeľujú televízne príjimače, teda že je to otázka stranická, keď sa pozrieme na neprehľadnosť súkromných peňazí, keď niekto napríklad zarobil v Rusku 6 miliard, no sa pýtam, či sa nemajú skontrolovať obidve strany keď môžem dokázať, že sa kupujú hlasy, keď pozorujem, že podľa všetkého opozícia má 20 krát toľko k dispozícii ako vládne strany, no už zdá sa mi, že bude potrebné robiť e, kontrolu, ktorá by sa týkala aj opozícia. Chceme dospieť k férovému výsledku. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Brok. Slovo mám. Pán Kristian Vigenin na 1,5 minúty, prosím. Ďakujem, pán predseda, kolegyne, kolegovia. Ja nemám pocit, že by sme touto rozprávou poukazovali na nedôveru v nejakej krajine. Ja si myslím, že je padová rozpráva potrebná. Áno, Gruzinsko robí pokrok v mnohých oblastiach, to je nepopierateľné. Naozaj ide príkladom. Poslanci zohrávajú veľmi dôležitú úlohu v Euroneste, v tomto parlamentnom zhromaždení. Ja som predsedom, takže to viem posúdiť. Ale už som viackrát hovoril, že skutočnou skúškou východného partnerstva EÚ budú voľby, alebo sú voľby. Voľby naozaj ukazujú, či je demokracia stabilná, či udržateľná a či je naozaj politický systém dozretý. Ja by som nechcel nič preháňať, ale zase ani podceňovať. E, ja si myslím, že tam je určitý politický boj a obe strany používajú všetkým zbranie, ktoré majú k dispozícii. Na jednej strane máme e, vládnúcu stranu, to sú administratívna právne zdroje, ktoré využívajú. Na druhej strane opozícia, to sú tie finančné zdroje, ktoré sa tam využívajú keď e, si vypočujem argumenty oboch strán, pokiaľ je situáciu v Gruzínsku, tak máme pocit, ako by šlo o dve úplne iné krajiny. A toto už je podľa mňa signál toho, že je tam problém. Takúto situáciu musíme zastaviť, politický proces sa musí znormalizovať. Ja žiadam rádu a komisiu, aby urobili všetko, čo je v ich silách na pomoc Gruzínsku. Majú určité prostriedky v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 Pokiaľ ide o politiku Kremlínu voči Gruzínsku, myslím si, že je potrebné, aby Gruzínsko zostalo na ceste k stabilite, transformácii, ekonomickým reformám a mierovej koexistencii. Tomto musíme Gruzínsku pomáhať, ale toto sa presne snažia gruzínske úrady. Pozrite sa na ústavnú reformu, nové e, volebné právo a tak ďalej. Je dôležité, aby Rusko sa veľmi nezasahovalo do vnútorných záležitostí Gruzínska, napríklad pokiaľ ide o financovanie opozičných skupín. Vieme, že Gruzinsko chce ísť do Európy a do NATO. Pred pár mesiaci sme prijali uznesenie, tam sme vyznali, vyzvali Brusel, aby e, začal rokovania o o zóne voľného obchodu a tiež sme vyzvali k tomu, aby asociačné rokovania prebiehali rovnakým tempom. Myslím, že by sme sa o to presne mali snažiť tiež e, vízový prístup alebo vízové otázky s krajinami východného partnerstva. Áno, máme tu e, problémy s určitými e, územiami v Gruzínsku zo strany Ruska. Vojenské cvičenia by mali byť napríklad v septembri, keď budú voľby. Takže myslím, že musíme aj diplomaticky pôsobiť, musíme sa snažiť zo všetkých síl o to, aby sa sa Rusi stiahli z okupovaných území. Ďakujeme pekne. A teraz má slovo pán Landsbergis. Máte dve mm. minúty. Eh, Mr. President, I have some... Pán predseda, mňa situácia v Gruzinsku aj okolo neho znepokojujú. Tri faktory súvisiace s blížiacimi sa voľbami môžu destabilizovať Gruzinsko a, a mohlo by dôjsť aj k ďalšiemu krovému zásahu zvonku. Prvý faktor to je intervencia, uh, ruské peniaze, korupcia v politike, um, skupovanie chudobných ľudí a je tu vlastne snaha um, spraviť z politiky Gruzínska nie pro Európsku, ale pro Rusku. Je potrebné, aby sa zabránilo, um, zabránilo podvodom v predvolebnom boji. Uh, oligarchia a kremelská propaganda tu je potrebné zastaviť. Naozaj nacistické a fašistické útoky proti súčas proti menšinám, proti vláde a tak ďalej. Otázka ruských peňazí v Gruzinsku. Nesmieme nechať rusku lobby zvyťaziť. A potom tie vojenské cvičenia hneď za hranicami, odsunutie týchto cvičení na obdobie volieb v Gruzinsku Možno sa pripravujú na možné pouličné strety. A tretia veľká hrozba to je blížiaca sa sociálna kríza v Rusku a môže tu byť snaha upozorňovať ruských obyvateľov na nejakého vonkajšieho nepriateľa, snaha odlákať ich pozornosť od skutočných problémov. Takže naozaj potrebujeme postupovať odvážne. Ďakujeme pekne, pán Landsbergis. A teraz dostáva slovo pán Howitt. Máte minútu, nech sa páči pán predseda, slobodné voľby bez nejakého zastrašovania. E, samozrejme, že musíme reagovať na e, tie správy o zatýkaní, o e, skupovaní médií, o nemožnosti prezentácie opozície a tak ďalej. A to všetko na to musíme upozorňovať a my sme my sme e, vyjadili aj naše, obja, e, naše obavy, keď došlo k e, potlačeniu duhového pochodu, pokiaľ ide o vyslancov OBSE. Títo musia tú celú kampaň monitorovať, podporovať občianskú spoločnosť. Európska únia musí monitorovať médiá a všetci, ktorí sa zapájajú do prípravy volieb, musia vedieť, že to úzko sledujeme. Eh, je potrebné správať sa priateľsky k Ukrajine. Ja osobne to eh, robím. Sam som navštívil územia eh, na hranici s okupovanými územiami. Takže ja by som chcel vyzvať predsedníctvo, aby odsúdilo to, že náš vedúci delegácie bol vyhlásený za osobu non grata. Taktiež východné partnerstvo máme tu správu z tohto týždňa, kde vyzývame Gruzínsko, aby e, zakázalo e, detskú prácu. E, detské bezdomovectvo je veľký problém v Gruzínsko, takže toto sa môže vnímať ako snaha pomôcť strane Sakašviliho, ale nám ide o to, aby fungovala demokracia, aby fungoval parlament a a keď to bude vyzerať tak, že e, vlastne uplatňujeme na jednu stranu vo voľbách iné štandardy ako na tú druhú, tak nám to myslím, že nepomôže. Ďakujem pekne, pán Howitt. A teraz dostáva slovo pán Krylov, respektíve dostal by slovo, keby tu bol. Takže pokračujeme postupom catch A ako prvý dostáva slovo pán Danža. Vážený pán predseda, som veľmi prekvapený, že Gruzinsko dnes máme na programe. E, samozrejme, mali sme tu e, vážne návštevy v oktobri, ale toto nie je e, jediná krajina, ktorú navštevujeme. Vieme, prečo hovoríme o Gruzinsku dnes. Pretože jeden oligarcha sa rozhodol, že sa zúčastní na voľbách, že bude kandidovať, to je jeho právo a e, zaplavil dolármi e, lobistické skupiny v Bruseli aj v Washingtone a Gruzinsko dnes máme na programe preto, lebo e, nechceme, nemá, nie preto, že sú tam e, vojenské zásahy, ale preto, aby sme hovorili o volebnom procese v Gruzínsku. Vy ste spomenuli niekoľko uznesení, e, kde sme sa zasadili pre silnú opozíciu, ale milióny oligarchu nespôsobia, že e, občianská spoločnosť bude nezávislá. Samozrejme, my nemôžeme dávať e, biankošek Sakašvilimu, ale keď e, by sme dali biankošek týmto oligarchom, to je ešte nebezpečnejšie. Ďakujem, pán Ojuland. Um, Ďakujem. Uh, Voľba, voľby sú veľmi náročný čas v každej krajine, e, takže mali by sme si vysvetliť, prečo e, o tomto diskutujeme. E, slobodné voľby sa netýkajú len, nespočívajú len v rešpektovaní pravidiel, ale aj v správnej súťaži a dúfame, že všetky politické síly v E, Gruzínsku e, sa zdržia toho, aby z politiku dostali do ulic, do manifestácií. Ruská armáda bude mať svoje vojenské cvičenia a časť e, krajiny je okupovaná ruským, ruskou armádou. Gruzinsko je mladá demokracia, ktorej musíme pomôcť e, na jej ceste do transatlantických a európskych štruktúr. A e, mali by sme im pomôcť, aby pokračovali v reformách tým, že e, poistíme alebo ubezpečíme ich, že ich perspektíva je správna, aby dosiahli stabilné partnerstvo z EÚ. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Slovo má tam pán Tenok. Pán, predseda, pán prezident Saakašvili toho veľa e, prežil, pretože e, sa mu podarilo, e, aby sa jeho krajina dostala do asociačného rokovania a takisto aj do rokovania z NATO. Premiér teda pokračuje v týchto reformách a mm, dúfam, že, e, do, že medzi jednotlivými konkurentmi budú e, spravodlivé podmienky, e, keď hovoríme o voľbách v októbri. My sme v kontakte s kresťanskými demokratmi a demokracia má veľmi náročné, náročné postavenie v tomto kaukaskom regióne Dúfam, že e, parlament tam vyšle pozorovateľskú misiu, aby sa zaručilo, že voľby sa odohrajú správne v tejto krásnej krajine. Ďakujem. Oktobrové voľby e, budú um, testom pre, to, pre pokrok demokracii a okrem toho to bude aj test pre európsku politiku v Grozínsku. Gruzinsko je teraz blízko EÚ a e, nemali by sme e, očakávať, e, že sa Gruzínsko odvráti od európskej ceste. Sú tu isté tradicionalistické síly, ktoré vzbudzujú obavy. Pán Ivanišvili je najväčším um, držiteľom akcií v Lukoile. A um, takže nepotrebujeme si klásť otázku, na uh, ktorej strane je. Um, EÚ by mala uh, nastaviť na dodržiavaní dohody a takisto uh, nastaviť na tom, aby sa volie zúčastnili európsky pozorovatelia Myslím si, e, že toto by dokázalo dôveryhodnosť EÚ v tomto regióne. Ďakujem. E... <clears throat> Ďakujem. Pán e, Kelen, ten tu nie je, takže pán Overmajer. Áno, Gruzinsko je dôležitým strategickým partnerom Európskej únie. Je pre nás dôležitý z historického kultúrneho hľadiska. Sakašvili je osobnosťou, ktorý, proti ktorej mnohí demonstrujú. Je dôležité eh, zabezpečiť kontrolu toho, ako sa dodržiavajú práva. Sakašvili posilnil eh, pozíciu premiéra a zdá sa, že sa to pripravuje legálna rošáda niečo odkúkali od Kremla. Musíme dávať pozor, aby vláde demokracie, ktoré už poškulujú po finančných prostriedkoch Európskej únie, aby držali, aby dodržiavali pravidla, aby diktatóri a oligarchovia neboli pri moci a podľa toho musíme aj konať. Ďakujeme pekne. Ďakujeme pekne. Šopu. Ja ty sex... A teraz má slovo pán Mavrojanis. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ďakujem všetkým poslancom, ktorí sa vyjadrili k tejto dôležitej téme. Najprv by som uviedol všeobecné vyhlásenie Európska únia nepríjme to, že sa bude instrumentalizovať demokratický proces, aby sa e, sfalšovali e, výsledky. Európska únia je toho názoru, že voľby musia byť férové a slobodné. Takisto eh, je dôležité a je podstatné, aby sa voliči zúčastnili na voľbách, čo zaručí legitimnosť výsledkov. Európska únia eh, zdôrazňuje, že politické prenasledovanie alebo e, vytváranie selektívnej, e, používanie selektívnej spravodlivosti proti niektorým nie je kompatibilné s našimi e, princípmi. Preto EÚ bude monitorovať situáciu v EÚ, situáciu pri voľbách a takisto aj iné kontakty. Vysoká predstaviteľka pani Eštonová nadviazala kontakt s pánom prezidentom Sakašvilim jeho, ich oddelenia sa stretli a obidve strany požiadali o to, aby sa EÚ zapojila do tejto situácie, najmä kvôli zvýšenej transparentnosti. Európska diplomatická služba už spolupracuje s, s OECD, aby zaručila monitorovanie e, médií ale Európska diplomatická služba e, sa zamýšľa aj nad tým, ako ešte lepšie podporiť e, maximálnu transparentnosť. To by mohlo, e, to by mohlo obsalo, obsahovať lepšie monitorovanie volebných okrskov a volebných sál. Bola vytvorená zvláštna task force, ktorá vedie, ktorú vedie um, európska delegácia toto monitorovanie určite pomôže. Naše stanovisko v Gruzinsku je veľmi jasné. Vítame silné gruzinsko-európske vzťahy. Dosiahli sme pokrok v, v agende pre východné partnerstvo a sme radi, že kroky v liberalizácii sa práve robia. Máme aj strategické záujmy. EÚ eh, e si uvedomuje, že Gruzínsko je dôležitá tranzitná krajina pre eh, energetické súroviny. A EÚ takisto uznáva, že Gruzínsko sa podiela eh, na udržiavaní mieru na celom svete. Videli sme pozitívne zmeny od rúžovej revolúcie, ale táto dynamika musí pokračovať. Čiže konsolidovanie demokracie, prehlbovanie reforiem, najmä e, súdnej reformy, ekonomiky a sociálnej sféry a rozširovanie dobrých dopadov rozvoja na e, skupiny na okraj spoločnosti. Ale predovšetkým e, je kľúčová demokratická bezpečnosť, ktoré naše partnerstvo môže ponúknuť. Ďakujem. Ďakujem cyperskému predsedníctvu. Uzatvorili sme diskusiu a teraz je ďalším bodom vyhlásenie e, podpredsedu komisie e, pre zahraničné e, záležitosti a bezpečnú politiku situácia v Sýrii. Pán Mavro